budeme pokračovať v zasadnutí Európskeho parlamentu. Prvým bodom na programe sú prehlásenia predsedu eh, rady, závery zo zasadnutie Európskej rady z 28. a 29. oktobra a hospodárska správa. Vítam eh, srdečne medzi nami predsedu Európskej rady pána Van Rompuja a aj predsedu Európskej komisie pána Barosa. Sú tu aj zástupcovia belgického predsedníctva a komisári. Začneme najskôr informáciou a príhovorom pána Van Rompuja. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, zasadnutie Európskej rady 28. a 29. oktobra sa zameralo na hospodárskú rádu e, správu